Zapisnicu máte z posledného zasadnutia, k dispozícii sú nejaké pripomienky, takže týmto bola tá zápisnica prijatá. A prejdeme k prvému bodu programu. Je to vyjadrenie